oblasti letectva pre Európu a slovo dostane spravodajca. Nech sa páči, máte 4 minúty. Rečník hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Dobré ráno. V nedávnej minulosti sme nemali toľko príležitostí chváliť Európsku úniu za niečo konkrétne a hmatateľné a chcel by som povedať, že sektor letectva bol úspechom a je úspechom vďaka Európskej únie. Predstavte si situáciu z pred 20 rokov. Doprava vo vzduchu, letecká doprava pre spotrebiteľov, to bolo úplne o niečom inom. Ja si myslím, že lietanie na víkend niekam e, s nízkonákladovou spoločnosťou, to bolo vôbec nepredstaviteľné. Letectvo vtedy bolo pravdepodobne iba pre obmedzený počet ľudí. A toto sú konkrétne výsledky jednotného vnútorného vzdušného priestoru a liberalizácie, ktorá sa nám podarila završiť na európskej úrovni. Zvýšená miera leteckej dopravy znamená, že to neznamená, že nemáme žiadne výzvy pred sebou. Spomeniem niektoré e, ciele oblasti životného prostredia. Nikto dnes nepoprie, že musíme pokračovať v oblasti znižovania emisí z letectva. Konkurencia s tretími krajinami, digitalizácia. Už pred rokom komisia prišla s plánom riešiť tieto, ale aj ďalšie výzvy. Navrhla začať rokovania s našimi hlavnými partnermi, revidovať pravidla o agentúre pre letectvo, takisto podporovať snahy rastu prostredníctvom vnútorných opatrení. Toto všetko vítame a začali sme už prácu na niektorých týchto aspektoch, ale ešte zároveň ešte stále očakávame nové návrhy. Letecký sektor bez pochyby si vyžaduje veľké investície v rámci rýchlo sa meniaceho prostredia. Ak chceme byť úspešní, potrebujeme jasnú víziu pre investície, ktoré dnes činíme a potrebujeme aj víziu do budúcna pre tých 50 rokov. To je pravdepodobne rozšírenie toho účelu aj tejto správy, aby sme hľadali praktické alternatívy na to, aby sme opravili to, čo nefunguje, urobili návrhy do budúcna. Nemôžem zoznam všetkých týchto úprav spomenúť, ale niektoré spomeniem. Poprvé, pokiaľ ide o index connectivity, na základe pridanej hodnoty pre všetkých spôsobov dopravy, to sa racionalizovali investície a zlepšila celková odolnosť dopravnej siete v Európe za zlepšenia konektivity. Tento index môže poslancom pomôcť robiť dobré, e, dobré riešenia. Pokiaľ ide o takisto transeurópsku sieť, takýmto spôsobom chceme sa vyhnúť problémom, ktoré tu máme a umožniť európskym letom, aby mohli lietať. Toto bolo doteraz e, takým predmetom diskusie s niektorými kolegami a ja slubujem, že poviem komisii to jasne, to znamená, že dáme európsku pečať na časť európskeho vzdušného priestoru a povieme, že toto je priestor pre európske spoločnosti. Nie je tu niečo proti národnej suverenite, práve naopak, je toto o pripomenaní niektorých záväzkov, ktoré máme na to, aby sme sa uberali cestou viac k Európskej únii stručne k ďalšiemu bodu, musíme prestať zmýšľať tak, že vyriešime problémy konkurencie tým, že ukončíme konkurenciu. To nie je možné. To bude iba na neprospech pre pasažierov. Konkurencia je dobrá vec, musíme samozrejme dať našim cestujúcim určité zábezpeky a preto budeme rokovať o ďalších krokoch. Ďalej, modalita dočasná intermodalita. Keď hovoríme o cestnej doprave, predovšetkým o leteckej, tak musíme si uvedomiť, že sú tu aj ďalšie druhy dopravy, ktoré s tým súvisia. A v neposlednom rade bezpečnosť. Nemusím pripomínať, prečo to je také dôležité. Samozrejme, potrebujeme lepšiu koordináciu eh, ohľadne informácií, aby sme mali čo možno najaktuálnejšie informácie, ale musíme venovať pozornosť na to, aby sme nezahrnuli našich eh, cestujúcich nadmernými pravidlami. Preto musíme hľadať také riešenia, kde by sa napríklad pasažieri mohli dobrovoľne hlásiť do bezpečnostných kontrol, aby potom všetko na letisku prebehlo ľahšie. Je tu ešte viacero možností, dúfam, že ich všetky prerokujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za výbor pre zamestnanosť pán Kristensen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som mojich kolegov vo výbore pre dopravu aj v mojom vlastnom výbore sa chcel poďakovať za to, že snažíme riešiť tú situáciu v oblasti dopravy. Potrebujeme lepšie pravidla, pretože súčasné pravidla nie sú dobré. To patrí tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov v tejto oblasti. Polovačka na lacné letenky vedie k tomu, že tie podmienky sa stále zhoršujú a že sa tie pravidlá absolútne zneužívajú. Potrebujeme slušné podmienky vytvoriť, bez pochyby však musí byť úplne jasne, v ktorej krajine sa majú platiť dane. E, to súvisí samozrejme aj s tým, kde človek požíva určité sociálne zabezpečenie. E, tu musíme v Európskom parlamente sa viac zomknúť a apelovať na komisiu, aby predložila taký návrh, ktorý zabezpečí bezpečné a dobré pracovné podmienky v tejto oblasti. To je v prospech budúcnosti letectva v Európskej únii. Ďakujem pekne a teraz za komisiu dostane slovo pani Bulc. Dobré ráno, dobré ráno, vážený pán predseda, poslanci, poslankyne. Ďakujem pekne za možnosť byť tu a venovať sa problematike oblasti letectva. Vítam vašu správu z vlastnej iniciatívy, ktorá ponúka komplexný pohľad na letecký sektor. Ďakujem pánovi Teličkovi a pánovi Christensenovi za ich ťažkú prácu, ktorú odviedli aj ďalším výborom, ktoré boli do toho zaangažované. Letectvo samozrejme je dôležité pre naše hospodárstvo a občanov. Hovoríme viac než 2 milióny pracovných príležitostí, ktoré sú priamo spojené a, prispie, a prispieva to do európskeho hospodárstva na úrovni viac než 100 miliárd. 26 e, celosvetového leteckého trhu vlastne robí európske letectvo takže si to vyžaduje našu pozornosť. Je úplne jasné, že máme tu aktérov na viacerých úrovniach, národné a európske, takže sa venujeme teraz tým najdôležitejším bodom vašej správy. Pokiaľ ide o vnútorný trh, ja plne podporujem ten pokrok, pokiaľ ide o tie zablokované zložky, ktoré sme tu mali každý rok zhruba 5 miliard eur, sa premrhá, pretože nemáme zaznamenaný pokrok, pokiaľ ide o jednotné vnútorné, jednotný vnútorný vzdušný priestor. V plnej miere súhlasím s tým, že apelujete na završenie tohto jednotného vnútorného trhu v oblasti ledectva. V tomto ohľade komisia spustí tento rok k štúdiu, e, pokiaľ ide o vytvorenie vzdušného priestoru, alebo predpisov pre túto oblasť na to, aby sme videli, akým spôsobom môžeme vyriešiť ešte stále problémy. Pokiaľ ide zahraničné investície, tešíme sa, že, máte podpor, že, má, že tu je podpora, pokiaľ ide o dohody na úrovni národných štátov a v súľade s našimi záväzkami vás budeme informovať o všetkých e, fázach jednotlivých rokovaní. Pokiaľ ide o otázku konkurencieschopnosti európskeho letectva, uvedomujem si ten dôraz, ktorý kladete na to, aby sa prilakali nové zahraničné investície. To úzko súvisí aj s významom, aby sme mali férovú hospodárskú súťaž. Súčasne sa venujeme novým opatreniam na to, aby sme podporovali alebo zabezpečili regionálne alebo celkové prepojenia v Európe, tak ako to je oznámené v rámci stratégie letectva. Tieto opatrenia sa očakávajú už na jar a mali by obsahovať nasledovné nové usmernia, pokiaľ ide o vlastníctvo a kontrolné pravidla, na to, aby sme vniesli jasnosť a zrozumiteľnosť pri aplikácii týchto pravidel. Ďalej nové opatrenia, pokiaľ ide o záväzky v verejných službách. Po tretie, nahradenie opatrenia 868 e novými efektívnymi nástrojmi. Našim cieľom je prezentovať dôveryhodný nástroj, ktorý nám umožní konať efektívne vtedy, keď dopravné spoločnosti sú ohrozené, pretože sú diskriminačné opatrenia zo strany tretich krajín. A v neposlednom rade usmernenia, pokiaľ ide o ATM služby a ďalšia téma, pokiaľ ide o štandardy. Chcela by som povedať pár slov, pokiaľ ide o bezpečnosť. Teším sa, že podporujete náš návrh, pokiaľ ide o revíziu základného riadenia, pokiaľ ide o bezpečnosť v oblasti letectva. ja e sa by mala byť vyzbrojená dostatočnými zdrojmi a zamestnancami. Teším sa na trialógy v tejto oblasti, ktoré už mali začať tento pondelok a dúfam, že tu bude nový dátum bez nejakého omeškania, ktorý sa stanoví. Viacere pokrokov sme zaznamenali v tejto oblasti a dúfam, že táto zložka sa završí v rámci maltského predsedníctva. Pokiaľ ide otázku životného prostredia, pokiaľ tu máme dohodu, eh, chceme mať tú globálnu schému, ktorá bude fungovať, chceme dosiahnuť zníženie karbonového zaťaženia z oblasti letectva a chceme pokračovať tak, aby to malo platnosť aj z globálneho hľadiska. Letectvo je globálnym biznisom a žiadna krajina nemôže omeškávať preto v tom návrhu, ktorý bol prijatý na začiatku mesiaca, komisia navrhuje pokračovať v rámci súčasného geografického záberu, pokiaľ ide o, euro, pokiaľ ide o emisie, pokiaľ ide o obchody s emisiami, aby to pokrylo všetky oblasti v rámci letectva na európskej úrovni. To vytvorí no, rovnaké podmienky a rovnaký prístup všetkým spoločnostiam v Európe. K sociál, sociálnym otázkam dovolte mi dotknúť sa teraz trochu elementov sociálnej politiky vašej správy. Tak ako je uvedené v našej stratégii pre leteckú dopravu, sa zaoberá komplexným otázkami kvôli e, veľkej mobilite. Komisia uverejnila v máji 2016 usmernenia, aby pomohla pilotom a e, posádkam objasniť právny režim týkajúci sa mobilných zamestnancov. Okrem toho, Európsky súdny dvor tento rok by mal predložiť interpretáciu týchto záležitostí, hlavne čo sa týka e, základne posádok. No a teraz hodnotíme koncepciu, či e, toto je stále vhodné a splňa svoj účel. Je, tieto pojmy, je to súčasťou našej neustáleho hodnotenia, nariadenia o leteckej doprave, malo by to byť završené budúci rok, tak ako je uvedené v stratégii pre leteckú dopravu. Komisia chce posilniť sociálny dialog tejto oblasti, sektorálny sociálny dialog a výbor pre dialog v leteckej doprave ponúka príležitosti lepšie zhodnotiť a riešiť sociálne výzvy leteckej dopravy. Teraz prejdem k bezpečnosti. Dovolte mi jasne povedať, že rovnaké bezpečnostné štandardy sa týkajú všetkých bez ohľadu e, na ich pracovnoprávny vzťah. Bezpečnosť je hlavnou prioritou a EASA neustále preveruje bezpečnostné aspekty e, nových e, podnikateľských modelov. My budeme úzko monitorovať na trhu a budeme prijímať kroky, kde je to potrebné. Sociálny dialog, je zásadný. Komisia je aktívna, úzko spolupracuje s sociálnymi partnermi, členskými štátmi a všetkými aktérmi pri riešení tejto otázky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene výboru Envy na jednu minútu dostáva slovo pán Šáni. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem za slovo. Ja tiež vítam, že výzvy, ktorým letecká doprava čelí, e, rieši stratégie, ktorá sa zaoberá e, právami spotrebiteľov a rovnako súčasťou sú environmentálne štandardy v tomto dokumente, tak ako ukázala e, komisárka to v súlade so stanoviskom výboru Envy, podľa ktorého letecká doprava zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní environmentálnych dopadov. Treba využívať nové technológie, e, podporovať výskum a vývoj v tejto oblasti. Rád by som poďakoval vám všetkým, ktorí mi pomáhali vypracovať stanovisko mene výboru Envy. No na záver musíme uviesť úlohy v členských štátoch. Chcel by som vyzvať členské štáty, aby prijímali dohodu v jednotnom vzdušnom priestore a revidovali dokument o právach pasažierov legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz sa mene výboru Imko, slovo dostá pani Fan Bosojta. Ďakujem pekne. Vo výbore pre vnútorný trh chceme lepšie chrániť pasažierov dnes a pasažieri často stávajú v nevedomosti, keď sa objavia nejaké problémy s ich eh, cestou, kde sa môžu stiažovať, kto ich môže najlepšie informovať. To sú všetko nevyjasnené otázky. A okrem toho, vidíme, že offline alebo online, kto si zarezervuje online alebo off, offline cestu, musí mať rovnaké, musí mať rovnaké práva. Zavádzanie konzumen, spotrebiteľov eh, cenami, ktoré sa odlišujú od eh, pôvodne oznamovaných sien, treba uh, odstrániť Potrebujeme nové kontrolné technológie a primerané postihy pre tých, ktorí sa nedržia noriem, čo zvýši bezpečnosť cestovania a zníži čas e, cestovania. Ja som sklamaná, že z výboru IMCO a z stanovisko výboru IMCO nebolo zohľadené viacero elementov, pretože by boli dôležité e, pre lepšie budovanie bezpečnej stratégie letecké, pre leteckú dopravu. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. V mene EPP dostáva slovo pani Klun na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, na úvod by som chcela poďakovať pánu Teličkovi e, v mene členov EPP vo výbore TRAN e, za zohľadenie našich názorov pri príprave tejto správy. A keď sa obzrieme naspäť na ostatných 20-30 rokov, keď sa pozrieme na li, prínosy liberalizácie, single sky, čo to znamenalo pre pracovné miesta, turizmus, prepájanie regiónov, miest, bolo to odvážne, ambiciozne a viedlo to k vzniku low-costových čo prepojilo ľudí. A teraz potrebujeme ďalšiu vlnu ambícií a dohody o letecké dopravy sú nevyhnutné, musia pokračovať a to zohľadne na stanoviska výborov Európska, Európa je dôležitá, ale e, tá dôležitosť sa stráca. Teraz vidíme e, nárast na Blízkom východe Ázii a v Tichomorí, že potrebujeme podporiť e, európske aerolínie a sektor, aby dokázal držať krok s rýchlo rastúcim externým trhom. Všetci poznáme prínosy. Keď sa pozrieme na Maroko, aktivita sa zdvojnásobila, balkánske štáty a podobne aj Kanada a USA Takže veľmi dôležité, rovnako sa musíme pozrieť na nás samotných a uznať, že sú tu problémy. Viem, že do roku 2035 milióny letov budú, bude postihnutý chrán, čo bude stať peniaze a pracovné miesta. A vieš, máme ešte dosahovať environmentálne ciele a Single European Sky, nariadenie o právach eh, pasažierov. Všetko dôležité témy, pani komisárka. Letecký priemysel je úspech, môže byť eh, úspechom, keď eh, mu pomôžeme čeliť výzvam, s ktorými sa dnes stretáva. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov a demokratov pani Ayala Sender na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcela poďakovať pánu správdajcovi Teličkovi za trpezlivosť, ktorú mal pri vyjednávaní o tejto správe, ktorá počítala s tým, alebo rozvíjala budúcnosť letectva, aby kričilo ďalej, hlavne pri zohľadení emisí, ale ako správne povedal, treba sa tiež obzrieť naspäť a pristúpiť k tomu holisticky v tejto kľúčovej dobe zmien, hlavne v oblasti letectva. A preto treba zohľadniť, že ten potenciál, e, ktorý so sebou priniesla demokratizácia cestovania a otvorenia trhu, určite priniesol aj isté problémy, napríklad problémy kapacít leteckej prepravy. A tu myslím, že je dobré vidieť, aké sú návrhy, na ktorých sme sa dohodli, aby sme zlepšili kapacitu letectva v rámci udržnej, e, zemnej súdržnosti, aby sme tiež dali väčší význam územným e, regionálnym letiskám, aby sme zlepšili celé európske siete, ale tomu môže pomôcť aj zohľadenie tohto aspektu. No a preto ďakujem mnohokrát aj za tú sociálnu časť, ktorá je zakotvená v správe. Aj tu musíme konať a preto úspech pre cestujúcich musí byť zladený tiež so zlepšením podmienok pre zamestnancov. Keď nebudú za- zarábať, nebudú cestovať. Musíme zaručiť ich lepšie odmeňovanie, aby aj oni mohli cestovať. A preto nemôžeme nadradiť naše záujmy na, na zamestnávateľov. Máme tu priestor na zlepšenie financovania a v rámci nového viacročného finančného rámca. To musíme zohľadniť a v rámca prepohovania Connecting Facility. Okrem toho medzinárodné zmluvy. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A na komisiu, aby zdôraznil ekonomický faktor a zdôrazňuje význam regiónov aj v tom globálnom svete. To je ešte jedna možnosť a to je recyklácia lietadiel v rámci nového obehového hospodárstva, Eh, spustila Európska únia. Ďakujem eh, veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, v mene EKR na dve minúty pani Foster. Uh, well, thank you, thank you, um, chairman. Áno, ďakujem veľmi pekne. A pani komisárka, pán predsedajúci, na úvod by som chcela poďakovať pánu Teličkovi. Bolo vynikajúce s ním tak úzko spolupracovať a opätovne na tejto novej správe. Bolo to skutočne úžasné, 99% E, z tej správy podľa môjho názoru má moju podporu a je vynikajúce. Avšak e, objavili sa závažné problémy, pretože výbor pre zamestnanosť e, má mať exkluzívne kompetencie pre sociálnu agendu podľa pravidla 54. Na, no čo je neuveriteľné, text hovorí, že piloti na európsky, v európskych aerolíniách sú zamestnaní falošnými zmluvami a preto ohrozujú pasažierov ďalšie E, ďalšie z tých referen- žiadne z tých referencií nie sú založené na dôkazoch a ďalšie e, kritéria ako základňa. To tiež nemá čo robiť v tejto správe a ukazuje to ignoranciu. 70% letov z Európy padá pod všeobecnú leteckú dopravu. E, je to najviac regulovaná forma dopravy. Je riadená najprísnejšími štandardami pre zmluvy, tak pre posadku, ako aj pilotov, ktoré musia, musia dodržovať všetky pravidlá No a preto tie to obvinenia sú zavádzajúce, provokatívne a nie sú opodstatnené. No a my sme nedokázali zmeniť príspevok e, výboru pre zamestnanosť. Viackrát sme hovorili o dobrých pracovných podmienkach, vysoko kvalifikovaných pracovných miestach, školeniach, celej správe a v neposlednom rade, pretože väčšina z nás tu podporuje pre pracovné miesta. Toto vysiela zlé signály z tohto výboru tvrdíte, že nie je bezpečné pre európskych občanov používať európske aerolínie. Prečo by si mali kvality? A preto ja nechcem tieto elementy v správe podporiť, ktoré sa nám bohužiaľ nepodarilo zmeniť. Ja ďakujem za tvrdú prácu. Ja viem, že chápe signál. Musíme byť veľmi opatrní, keď umožníme ďalším výborom, aby mali takéto vstupy v niektorých tematických blokov. Toto bolo nesprávne, stanovisko by bolo dostatočné. No, ďakujem pekne, toto je výbor pre dopravu a my sa zameriavame na dopravu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na 1,5 minúty pani Meissner. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia predložila dobrý návrh stratégie v oblasti letectva. Pavel Telička zase priniesol veľmi dobrú správu, za ktorú ďakujeme. E, obyvateľstva je stále viac na celom svete a tým aj vzdušný priestor je stále e, plnší a plnší. Máme viac um, osobnej, ale aj nákladnej dopravy vo vzduchu a pán Telička navrhuje, aby sme zriadili niečo ako vzdušné diálnice, tak ako máme diálnice na Zemi. Uh, Áno, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako tam všetkým vyhradiť nejaké miesto. A tu nejde iba o veľké osobné lietadlá, ale aj o malé súkromné lietadlá, dróny. Je veľa objektov, ktoré lietajú vo vzduchu a všetko je potrebné pokryť. Takisto musíme zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž, nie len medzi medzinárodnými letiskami, napríklad Frankfurt, bol predbehnutý a nahradený Istanbulom nedávno vo svojom význame ako prestupové letisko. A konkurencia v tejto oblasti nie je vždy e, úplne spravodlivá. Možno potrebujeme nové pravidlá hry. Takisto inovácie, hlavne ekologické inovácie v oblasti um, letectva. Obehové hospodárstvo, do toho musí byť letectvo zahrnuté. Ja som si to už overila, a to je možné. Takisto musíme riešiť otázky palív, ekologickejších palív, otázky bezpečnosti, práva cestujúcich, to všetko sa musí doriešiť. No a samozrejme potrebujeme jednotný letecký vzdušný priestor v Európe je absurdné, že v Európe sa lieta cikcakovými e, trasami namiesto priamých rovných línií, ktoré by ušetrili e, čas aj námahu. To je všetko, e, na čo musíme ešte popracovať. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Konečná na jednu minútu za GUE NGL. Kolegyne, kolegovia, pani komisárka, dovolte mi poďakovať sa spravodajcovi za správu, takisto aj za to, že sa vzdal prvotného zámeru. E, viac ako pôvodne bolo plánované sa v správe venuje sociálnym bodom. Bolo to zrealizované na tlak výboru EMPL a som veľmi rada, že kolega si uvedomil, že sú tu potrebné naozaj aj e, zohľadňovať pracovné podmienky, kvalita služieb a tak ďalej. A správu pripomienkovali aj ďalšie výbory. Takisto som spokojná s tým, že správa e, vyzýva EASu aj členské štáty, aby preverovali nové obchodné modely a nové modely zamestnávania. Osobitná pozornosť sa musí venovať napríklad zmluvám na nulový počet hodín. To sú mimoriadne nespravodlivé zmluvy voči zamestnancom. Som síce za silné európske letectvo, ale to sa nemôže budovať na bedrách zničených pracovníkov od ktorých závisí kvalita služieb. Musíme to nejako spojiť. Myslím, že pán kolega sa o to pokusil, aj sa to podarilo. Ďakujem. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Νταλούντε. Teraz za zelených pán Dalunt na 3 minúty. Flygtrafiken ökar idag kraftigt och Letecká doprava e, objemovo stále narastá a to znamená aj e, zvýšenú mobilitu, čo je veľmi pozitívne, ale takisto rastú veľmi rýchlo emisie lietadiel. Potrebujeme politiku, ktorá pripustí aj väčšiu mobilitu, ale zároveň bude limitovať e, emitovanie škodlivých látok. A pre nás, pre zelených, je veľmi dôležité, aby lete, lietadla, tak ako iné dopravné prostriedky a letectvo, e, aby platili za svoje emisie a za škody, na životnom prostredí, aby limitovali škody na životnom prostredí. Tam je potrebné hľadať technické riešenia. Potrebujeme spravodlivé, spravodlivé podmienky pre všetkých zamestnancov, pracovníkov a musíme poprepájať druhy dopravy ako e, leteckú a vlakovú. A potrebujeme ekologickejšie lietadla samozrejme. Lietadla si musia pokryť e, svoje vlastné náklady. Nemôžu byť vyňaté z platenia daní a DPH. V letectve existuje ešte stále veľa dotácií formou e, daňových úľav. Včera sme hlasovali o e, systéme ETS. Cena musí byť jednoznačná Ale včera bohužiaľ e, sme nevyslali jednoznačný signál našim hlasovaním. Ja si želám, aby členské štáty, ktoré chcú robiť väčšie úsilie, mali túto možnosť, aby ten cenový signál bol e, jasnejší, jednoznačnejší a aby tá cena viac ťažila také druhy dopravy, ktoré e, viac poškodzujú životné prostredie. Preto my sme hlasovali inak. Ďakujem a teraz za EFDD Pán Paksas na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že tá správa je naozaj pozitívna. Ja chápem, že stratégia e, pre oblasť letectva musí zohľadňovať aspekty ako hospodárska súťaž, alebo jednotný európsky vzdušný priestor a návrhy pána Teličku sa opierajú o modely letectva, a zvýšenie bezpečnosti a to je potrebné. Takisto si myslím, že európska politika v oblasti letectva by sa mala zmeniť. Nemala by to byť iba striktná regulácia, ale mala by budovať dominantnú pozíciu v sektore medzinárodnej dopravy. Malé lietadlá by mali byť takisto prioritou a preto chcem, aby sa správa na toto sústredila, aby existovali nejaké finančné stimuly, ktoré by členské štáty mohli dávať malým regionálnym lietadlám, najmä v periférnych štátoch. <clears throat> A ja mám e, pilotný preukaz už viac ako 40 rokov a niektorým veciam pán Telička v tejto správe nerozumiem. Ani moji kolegovia piloti e, tomu nerozumejú v tejto správe nechápeme, prečo nehovoríme stále o nezamestnanosti mladých a prečo nepodporujeme e, športové letectvo a športové letiská. Nechápem, prečo požiadavky pre letecké organizácie sa majú zvyšovať bez akejkoľvek kontroly, keď sú to verejné organizácie. A prečo požiadavky pre súkromných používateľov dvoj až štvor miestnych lietadiel sú také prísne ako pre pilotov Boeingov. Nerozumiem, prečo konštruktéry, ktorí stavajú rýchle a bezpečné lietadlá a pracujú veľmi užitočne, budú čakať eh, celé hodiny na bezpečnostných kontrolách na lietadlách. Prečo je tam toľko časových prieťahov v tejto dobe? Ako môžeme chrániť práva spotrebiteľa, keď tu neriešime štrajkovanie pilotov a ich organizácií? Ďakujem. A teraz na pol minúty pani Arnotu. Ďakujem. Pán predsedajúci, viac ako 30 rokov som pracovala v Air France a bohužiaľ e, som konštatovala, a aká je tam nespravodlivá hospodárska súťaž. E, často je to oblasť deregulovaná z dôvodov profitability a Európska únia vytvára taký rámec, ktorá, ktorý je výhodnejší pre low-costové spoločnosti a nové zahraničné spoločnosti ako tradičné európske letecké spoločnosti. Veľkí historickí operátori a veľké e, letiská e, sú znevýhodňované a všetok vývoj sa presúva mimo Európy. Napriek komerčnému úspechu e, skupina Airbus využíva delokalizáciu, e, prepúšťa e, zamestnancov a znižuje rozpočet na výskum a vývoj. A takisto sa objavujú neprimerané tendencie protekcionizmu, um, ako to uvádza pán spravodajstva, ale ja si, spravodajca, ale ja si myslím, že je to naopak tí, ktorí už 40 rokov sídlia v Európe, tí by mali byť chránení pred uh, uh, voľnou konkurenciou, ktorá je dnes sveto sveta. A také spoločnosti ako spoločnosti z Perského zálivu nás v posledných rokoch ovplyvňujú nekalou hospodárskou súťažou. Pani komisárka, vy ste merkantilista ako mnohí z komisie, ale ja si myslím, že naozaj je oprávnené, aby národné štáty chránili svoj priemysel a svoje pracovné miesta vo svojom štáte. My si myslíme, že to nie je populistické, keď sa vytvorí nejaký ochranný rámec pre letectvo určitého členského štátu. Kto povie, že je to populistické, ja to beriem ako kompliment. A dnes štáty nesmú zachraňovať takéto spoločnosti. Nepačí sa mi nový biznis, model ako pay to fly alebo e, kontrakty s nulovým počtom hodín alebo PO boxové spoločnosti v oblasti letectva. Ja sa teším e, z odporúčaní, ktoré predložil výbor pre zamestnanosť Európskeho parlamentu, ale všetko samozrejme závisí od vôle komisie ich aplikovať, pretože vo všeobecnosti Komisia nechce trestať takýto typ správania zvyčajne a to sa samozrejme škodí leteckým posádkam aj cestujúcim. Ale uvedomte si, že v rebríčku Žakdek nefiguruje žiadna nízkonákladová spoločnosť. Pán predseda, ja sa zdržím hlasovania o tejto správe. Ďakujem. Ďakujem. Tým sme ukončili zoznam rečníkov za politické skupiny a teraz pán Sarian, Zarionopoulos za nezaradených. Nech sa páči. Jednotný vnútorný vzdušný priestor, ako aj stratégia pre letectvo od komisie, ide o privatizáciu vzdušného priestoru a infraštruktúr, ako aj leteckých spoločností. My tu v podstate sa zamýšľame nad privatizáciou regionálnych letísk. 14 z nich bude prakticky sa dostanú do konzorcií a zamestnanci nevedia, ako bude vyzerať ich budúcnosť. Budúcnosť leteckého priemyslu ako keby sa spochybňovala. Sú tu veľké konzorcia, ktoré, robia tak, ktoré sú činné v oblasti turizmu ako aj v oblasti letectva, tie majú všetko v rukách. Takisto aj kontrola leteckého priestoru sa má dostať do súkromných, súkromných e, firiem. Tu sa vlastne ohrozuje Grécko, napríklad egejský priestor, kde nás ohrozuje napríklad Turecko. Stále sa spochybňujú naše hranice vzdušné, takisto ako aj na mori. Spochybňuje sa dohoda z Lausanne. A chceme také podmienky, ktoré budú slúžiť v prospech verejného záujmu. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Van de Kamp. Vážený pán predseda, dobré ráno. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za túto správu. Ja si myslím, že správa veľmi dobre odzrkadľuje to, čo v súčasnosti v Európe chceme, pokiaľ ide o letectvo a úplne je zrejme, a dobre to tu už viackrát odznelo, ide o branžu, ktorá má veľké výzvy, ale ide tu aj určitá, sú tu aj určité aspekty emancipácie, pretože je viacero ľudí, ktorí si teraz môžu dovoliť letieť na dovolenku. Ide to určitý druh emancipácie a mm, spomenul by som teda v stručnosti štyri témy dnes do poludnia. Pokiaľ ide o inovačnú sílu celého tohto odvetvia, Výbor pre dopravu v najbližšom týždni navštívi Toulouse a fabriky Airbusu, aby sme sa pozreli na to, ako vyzerá inovácia v Európe. Ďalšia vec, konkurencia, hospodárska súťaž. Máme tu konkurenciu v, tejto, v tomto odvetví, ktorá nie je vždy veľmi čestná, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť za hranicami Európskej únie a pokiaľ ide teraz o správanie výboru pre zamestnanosť, trochu ma to mrzí, pretože ak máme kapacitu spolu vyjadriť sa k takejto správe z vlastnej iniciatívy, tak sa nerobia taká tak sa nerobí paralelne taká správa, ktorá je dvakrát taká dlhá ako tá, ktorá je z gestorského výboru. Nemusíme teraz riešiť všetko, pretože mladí piloti si zaslúžia viac pozornosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Demont. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať komisárke. Ide o veľmi dôležitú tému. Letectvo je veľmi dôležité, pretože tak interne ako aj externe chceme zabezpečiť letecké spojenia v rámci strategického prístupu. Takisto je dôležité aj pre letiská, aby medzinárodné letiská ako aj regionálne letiská boli patričným spôsobom zohľadnené, pretože regionálne Letiská prispievajú k cestovnému ruchu, odľahčujú tie hlavné letiská a takisto dávajú zamestnanosť. Takýmto spôsobom sa môžu podporovať niektoré regióny. Ja vítam oznámenie komisie, pokiaľ ide o tie dotácie, kde sa hovorí o podpore pre malé letiská, predovšetkým pokiaľ ide o to, o tie letiská, ktoré slúžia miestnemu obyvateľstvu a nemajú nejaký negatívny dopad na obchod medzi členskými štátmi. Preto si myslím, že je dôležité, že takéto štátne dotácie, pokiaľ ide o fungovanie malých letisk, takýmto spôsobom sú pri podporované a nejde všetko iba do veľkých letisk. Ďakujem veľmi pekne, pán Van Dalen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pán Telička vo svojej správe kladie veľký dôraz práve na inováciu a konkurencieschopnosť. To sú veľmi dôležité témy, ale toto odvetvie má aj väčšie problémy. Úprimne povedané, ide tu predovšetkým o boj o tie najnižšie ceny a to ide tak ďaleko, že piloti musia platiť na to, aby mohli vôbec letiť, lietať. A tento Systém sa nazýva Pay to Fly. To je pre spotrebiteľov a pre pilotov veľký problém. Minulý rok sme tu napríklad mali štúdiu z London School of Economics. Viacerí piloti uviedli, že sú nadmerne unavení, zaťažení, na toto sa sťažujú a v leteckej spoločnosti tieto ich sťažnosti na, o únave vôbec neberú do úvahy. Mňa to veľmi znepokojuje. Pay to fly je absurdným konštruktom a jednoducho prináša to veľké hrozby so sebou. Preto si uvedomujem, že viaceré organizácie a spolky pilotov už začali z právneho hľadiska napádať takýto postup, ten pay to fly. Ja si myslím, že to robia oprávnenie. Našťastie však spravodajca vo svojej správe zohľadnil aj tieto body. To vítam a e, týmto pozmeneným prístupom vlastne môžem podporiť aj ja túto správu. Ďakujem pekne, pani Kilonen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážení pasažieri, chcem využiť túto príležitosť, aby som sa spýtala pani komisárky Bulcovej, pokiaľ ide využívanie biopaliva, predovšetkým pokiaľ ide o biopalivo druhej generácie v oblasti letectva, na to, aby sa znížilo množstvo emisí. Pravidelne dostávame feedback ohľadne toho, že by sme chceli využívať biopaliva, ale ceny sú trojnásobne také vysoké v porovnaní s tradičným palivom, ktoré využívame doteraz. A ak chceme, a teda dúfam, že chceme dostať tým cieľom Parížskej dohody, tak e, všetky kroky v rámci letectva a v rámci námornej dopravy musia byť využité a ja dúfam, že komisia bude postupovať takým spôsobom, aby sme boli schopní zbaviť sa našej závislosti na fosílnych palivách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na minútu dostane slovo pani Deli. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dobrý deň, pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne našemu spravodajcovi, pánovi Teličkovi. Sektor letectva je sektorom, ktorý je veľmi dynamický každý, každý rok to rastie o 5 Pokiaľ ide o emisie CO2, tak vidíme, že sa to znásobuje každý rok o 7 násobok, pretože tento sektor prezentuje už 3 globálnych emisí CO2. To znamená, iba tento sektor samotný vlastne ohrozuje naše ciele z Paríža, COP21, to znamená, nemáme priestor pre takýto rozvoj bez toho, že by sme zmenili technologický prístup a pokiaľ ide o emitovaný kar uhlík. Problém však je, že tento sektor nie je regularizovaný, máme tu konkurenciu, ktorá je nekalá, sú tu aj a, v spoločnosti z Perského zálivu, je to nespravodlivé, pokiaľ ide o e, napríklad konkurenciu voči a, e, vlakovej doprave, pretože kerozí nie je zdaňovaný. Takisto sú tu tie postupy, ktoré sa spomenuli, pay to fly a ďalšie. Takže treba zohľadniť bezpečnosť a sociálne podmienky. To znamená, ide o sektor, ktorý si v súčasnosti vyžaduje našu pozornosť. Musíme sa pozrieť, ako to má dopad na životné prostredie, na sociálnu oblasť a takisto aj najnovšiu technológiu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane na minútu slovo pán Prust. Ďakujem pekne. Letectvo, letecký sektor zamestnáva veľké množstvo ľudí, viac ako 80 tisíc ľudí napríklad vo Francúzsku a komisia si uvedomila, čo tento sektor prezentuje, pretože v decembri roku 2015 prezentovala oznámenie, pokiaľ ide o rozvoj letectva. Teraz hovoríme o komplexnej správe, kde hovoríme o komplexných výzvach na to, aby sme posilnili z tohto sektora hospodárstvo v Európe, tak v rámci vnútorného trhu, ako aj na medzinárodnej scéne. Bezpečnosť v oblasti letectva, pokiaľ ide o reformu EASY, práva pasažierov, Takisto dohoda, pokiaľ ide o celosvetové emisie v oblasti letectva, to sú všetko oblasti v rámci týchto stratégií, to sú tie osy, ktoré majú riadiť snahu komisie a členských štátov v rámci tejto stratégie. Ja by som sa sústredil na jeden bod. Ja by som chcela, aby pravidlá boli rovnaké pre všetkých. Ešte stále máme čas na to, aby sme bojovali proti komerčným nekalým praktikám. Musíme si však uvedomiť, že je tu potreba na to, aby sme hájili hlavne európske spoločnosti a naše letiska. Takisto treba pani komisárka robiť také opravy, aby sme potierali nekalé praxi, pokiaľ ide o tretie, tretie krajiny. Musíme bojovať proti takýmto nekalým hospodárskym praktikám na to, aby európske letectvo skutočne malo perspektívu na solidnú budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Anderson. Dobrý deň vám želám všetkým. Eh, úspech eh, našeho sektora letectva je dôležitá pre Európanov, ako cestujúcich, ako aj pracujúcich. Ja veľmi vítam vynikajúcu prácu mnohých kolegov tejto stratégie, táto práca týka eh, rámca do budúcnosti pre reguláciu sektora to, že Single European Sky sa zmení na realitu bez ohľadu na národné demarkácie, prospeje nám všetkým a ja e, s iným bude, sa budem snažiť vyvinúť maximálne úsilie, aby Veľká Británia bola plnohodnotnou súčasťou tohto projektu v nadchádzajúcich rokoch. Týka detailov tejto správy, myslím, že my, poslanci, máme povinnosť podporovať redukciu a minimalizáciu environmentálnych škôd a podporiť eh, prechod na udržateľnejšie formy dopravy, kde je to možné. Eh, správa mohla v tomto urobiť viac, ale myslím, že by sme mali podporiť. Eh, je veľmi vítané, že dnes budeme hlasovať a podporíme práva zamestnancov v sektore, na rozdiel od niektorých, čo povedali najrozumnejší ľudia v parlamente sa zhodnú na tom, že sú jasné dôkazy o problémoch zamestnávania v tomto sektore pilotov aj palubného personálu. Ďakujem pekne. Na jednu minútu dostal teraz slovo pán Zlotovský. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený, vážená pani komisárka, sektor leteckej dopravy zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní rastu, inovácií a zamestnanosti v Európe. Takže európske aerolínie, vrátane tých polských, prinášajú zisky a dokážu sa presadiť na globálnom trhu ale aj tak potrebujú pomoc, to tiež príjmaním bilaterálnych dohôd. Ja som rád, že pán Telička venoval pozornosť dostupnosti leteckej dopravy, čo je rôzne medzi jednotlivými regiónmi a členskými štátmi. Čo sa týka súčasnej úrovni prístupnosti, tak použitie lacných spojení domov je dôležité. Dá sa to podporiť zaistením konkurencie na trhu leteckej dopravy, vrátane low-costových aerolínií. Samozrejme, letecká bezpečnosť musí byť prioritou, ale my nemôžeme použiť tento argument vo všetkých konfliktoch, vrátane konfliktov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Ďakujem pekne. Pán Chuntis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som sa prihlásil o slovo, aby som eh, bol za 82. Ide tu o dávne licencii 14 eh, ziskovým regionálnym letiskám je to politické vydieranie, bolo to aha, eh, vybavené v rámci tretieho memoranda a neodpovedá to pravidlám štátnej pomoci Európskej únie. Je za tým Lufthansa ako akcionár Fraport a Fraport patrí spolkovej krajine Hesensko. Teraz majú byť zadávané licencie eh, pre vlastníctvo v členskom štáte ktorý platí inému členskému štátu. No a ukladajú sa tu rôzne záväzky a povinnosti, ak Grécko má sa obnoviť a postaviť na nohy, nejde to rozhodzovaním štátneho majetku a preto ja som, aby ste hlasovali za pozmeňujúci návrh 2. Ďakujem pekne. No a teraz na jednu minútu Pán Eichhout, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, najskôr chcem povedať, že neustále hovoria, že robia integrálny, majú integrálny prístup k rôznym význam. Na DG Move a predložilo viacero pekných eh, strategických správ o budúcnosti jej dopravy, ale keď eh, prejdeme do sektorálneho prístupu, tak eh, zrazu ten integrálny prístup celistvý sa stratí stratégia pre leteckú dopravu. Je skutočne jednostranný prístup, ktorý sa zaoberá len problémami neferovej hospodárskej súťaži a, a problémami v vzdušnom priestore spravodajca bohužiaľ sa neriešil integrálny prístup celisty, ktorý je dôležitý pre tento sektor. Ja som rád, že pre, v sociálnom pilieri táto správa bola eh, opravená. A čo sa týka environmentálnej stránky, a tak sa nerobí prakticky nič. Nehovorí sa tam ani o Parížskej dohode. A keď ja každý kričí o tom, aké je to dôležité, a keď hovoríme o tomto sektore, nie je to tam ani uvedené, ukazuje sa, že integrálny prístup tam stále nie. A keď prejdeme do sektorálnych prístupov, treba si udržať, aby sme videli, že to je o hospodárstve, sociálnych a environmentálnych politikách. Táto správa na to nie je dostatočná, takže ja budem hlasovať proti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na jednu minútu pani López Bermecho. Ďakujem pekne a pán predseda letecká doprava ako mnohé ďalšie odvetvia e, je dotknutá liberalizáciou a tiež privatizáciou tejto oblasti v členských štátoch. Španielsko je jasným príkladom privatizácie, ktorá ohrozila leteckú infraštruktúru, pretože chceli získať úžitok na úkor kvality služieb pre zamestnancov a cestujúcich liberalizáciou a privatizáciou. Liberalizácia a privatizácia zhoršila podmienky práce v tomto sektore, zatiaľ čo letecké služby sa zvýšili o 47 posledné 10 ročí, nerastie zamestnanosť a dočasné zmluvy a zmluvy na nové hodiny sa stávajú bežnou normou. Je treba začať kolektívne vyjednávanie a treba si treba vypočuť odbory. Čo sa týka udelovaných koncesí alebo operácií, leteckých spoločností je treba zmeniť to, že boli zhoršené pracovné podmienky. Musíme zabrániť sociálnemu dumpingu a prosím, nepokračujme s privatizáciou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a tým sme uzavrali e, zoznam rečníkov. Teraz prechádzame k spontánnej časti rozpravy. Každý aj prihlásilo sa 5 osôb. Všetci dostanú e, slovo a ako prvý pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. My sme vďační všetkým aerolíniám, ktoré nás každý týždeň pripravujú po Európe. Ja som z ostrova a preto ďakujem Aero a Lingus za ich efektivitu za každých podmienok. Ja si tiež uvedomujem, že nás čakajú rokovania o Brexite a dopady tvrdého Brexitu, ktorý to bude mať na jednotný trh a celnú úniu, ktoré to bude mať na sektor dopravy no a prepravy. A uvedom si obrovské problémy v preprave e, tovarov, a to vytvárať osobitný tlak na námornú a leteckú dopravu. A súhlasím s pánom Agautom, že Parížskú dohodu treba zohľadniť a treba hľadať spôsoby, a to bude spojené aj so znižovaním emisí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Grapíny. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Ja by som rada poďakovala spravodajcom a všetkým, ktorí prispeli k tejto správe. Ja som členkou výboru pre Mhm, dopravu a uvedomu si, ako dôležitá je letecká doprava v stratégii eh, hospodárskej súťaž, rozvoj turizmu, ale rada tiež musí ukázať politickú dobrú vôľu na to, aby podporila leteckú dopravu. Vážená pani komisárka, ja som si istá, že viete, eh, že rozvoj v leteckej dopravy má dopady eh, na konkurencieschopnosť a hospodársky rast. A vy ste povedali, že prichádzame o 5 miliard eur ročne, pretože meškáme zo Single European Sky a že sú stále problémy s kvalitou a bezpečnosťou pasažierov a ja si myslím, že vy sa musíte zaoberať konkrétnymi opatreniami pre bezpečnosť pasažierov. Ja tam stratégiu, európsku leteckú dopravu, ako aj snahu straniť prekažky, ale Hm, potrebujeme praktické riešenie a budem hlasovať za túto správu a dúfam, že všetky stanovisko, ktoré si, si dnes vypočuli, zohľadnite. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Nová stratégia pre leteckú dopravu sa musí snažiť podporiť priemysel a cestovný ruch. Treba bojovať proti monopolom ako Fraport, kde 14 regionálnych si v Grécku bolo v podstate odpredaných nízke e, ceny. Dostali sme e, podporu miliónoch no a Lufthansa je jedný z akcionárov Fraport a tým prakticky Fraport v Grécku má monopol a tým sme protektorátom cestovného ruchu, ruchu to je nepripustné predávanie licencií, ktoré v rámci predpisov omeranda, to je licencia proti bežným pracovnoprávnym vzťahom a právam a za to Fraporta sa teraz stáva monopolom a ja pozmeňujúci návrh o stiahnutí 14 licencií Fraporta podporím. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Vemenda López. Ďakujem, pán predsedajúci. Toto je stratégia, v ktorej sa nejako nevieme um, nájsť. My ju odsudzujeme, pretože toto je podpora oligopolov, ktorá odoberá štátom národnú suverenitu vo veľmi dôležitej oblasti. Pracovníci e, budú v budúcnosti ďalšou dereguláciou ešte viac vykorisťovaní Eh, budú sa znižovať ich základné mzdy, bude vzrastať ich pracovná neistota. To je presne stratégia nadnárodných podnikov. A vy ste to napísali, tú správu, presne v ich prospech. Potom sa tam spomínajú rôzne smernice a nariadenia a členské štáty majú platiť výdavky na výskum a všetko v prospech nadnárodných spoločností. Je to iba pokračovanie brutálnej liberalizácie, ktorá už tak negatívne ovplyvňuje tento sektor. Nič sa nerobí e, preto, aby sa korigoval tento veľmi zlý vývoj vo vašej správe. Ďakujem. Ďakujem, tým sme ukončili spontánnu rozpravu. Nie, prepačte. Ešte pán Kaputo, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedujúci. Letecká doprava je základným kameňom európskej mobility a je hlavným, hlavnou modalitou, ktorá umožňuje e, voľný pohyb osôb podľa európskych zmluv. Nová stratégia má zachovať vysoké kvalitatívne štandardy aj štandardy bezpečnosti pre pasažierov na zemi aj vo vzduchu. Inovácia sa e, má stimulovať, e, majú sa podporovať digitálne technológie je potrebné e, efektívne využívať e, spoločný európsky priestor. Teraz e, tie národné systémy sa veľmi odlišujú, majú odlišné dane a, tým sa, a systémy a tým sa zvyšuje obla, objem potrebného paliva a takisto časy letov, to zvyšuje takisto aj emisie CO2. Musí sa tu vzniesť racionalizácia a to by mala práve urobiť Európska komisia. Prioritnými cieľmi musia ostať bezpečnosť a prístup, prístupnosť dopravy pre všetkých. Ďakujem a teraz mene komisie pani Bulc. Prezident, honorable... Pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, áno, je s týmto veľmi veľa problémov a vystáva veľa otázok. Ďakujem pánovi Teličkovi aj pánovi Kristensenovi, spravodajcom, za podrobnú správu a za veľmi bohatú diskusiu. Nemám veľa času, takže sa budem sústrediť na niekoľko najdôležitejších záležitostí a dúfam, že budeme mať čas aj na bilaterálne stretnutia. Pokiaľ ide o biopalíva, v našej stratégii pre znižovanie emisí a mobilitu jasne hovoríme o tom, že alternatívne energie sú veľmi významné pre budúcnosť dopravy. No a v oblasti letectva tieto biopaliva sú zatiaľ jediná alternatíva, ktorú budeme podporovať. E, ďalej téma multimodalita a kvalita ovzdušia. Multimodalita eh, má veľmi dobré eh, dôsledky pre životné prostredie, zlepšuje kvalitu ovzdušia, čiže letecké koridory musia byť plne multimodálne, nepriame emisie CO2 eh, v oblasti letectiev má pôvod v pozemnej doprave, čiže je potrebné toto riešiť a takisto zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž medzi rôznymi mod- modulmi dopravy v, le- v oblasti letisk. Regionálne letiská sú významné. V nedávnych e, rokoch začali sledovať aj komerčné ciele a súťažia medzi sebou, aby pritiahli leteckú dopravu. Verejné financovanie regionálnych e, letisk môže deformovať hospodárskú súťaž medzi nimi. Čiže je potrebné uplatňovať naozaj pravidla štátnej pomoci na to, aby tieto regionálne letiska mali všetky rovnaké podmienky. A naše usmernenia hovoria jasne o tom, za akých podmienok môže štátna pomoc pre tieto letiska byť odôvodnená. Pokiaľ ide o programy pre-check a pre-clearance, minimálne jeden dôležitý Medzinárodný partner má skrínovací program, tzv. pre-check, predbežná kontrola pre dôveryhodných cestujúcich. Cestujúcich musia byť vyhodnotení, aké predstavuje e, riziko. A potom, pokiaľ ide o predbežné colné odbavovanie, e, USA majú takýto program, ktorý má zjednodušiť a zrýchliť proces príchodu do USA viaceré veľké letiská v EÚ a príslušné štátne orgány e, dostali už požiadavky na konzultáciu o vytvorení takýchto procedúr. Samozrejme si to e, vyžiada aj budovanie infraštruktúry na európskych letiskách. Európske financovanie predbežného celného odbavovania bude takisto zvažované a skúmané. Pokiaľ ide o e, model pay to fly pre pilotov, um, je to nový model, ale nie sú zatiaľ žiadne dôkazy o tom, že to znižuje bezpečnosť. Ale komisa EASA monitorujú tento program eh, pre eh, leteckú posadku, ktorý sa nazýva Pay to Fly. Eh, o ostatných záležitostiach sa rada s vami porozprávam bilaterálne. Ďakujem za pozornosť a dúfame, že letectvo ostane úspechom a bude v budúcnosti úspechom Európskej únie. Ďakujem pani komisárka a teraz ešte pán Telička na dve minúty. Ďakujem. Najskôr sa poďakujem kolegom eh, Klún, Foster, Ayala Sender. Eh, veľmi sa mi páčila spolupráca s vami. Ďakujem za váš príspevok. No a ešte zareagujem na niektoré pripomienky. Pani Konečná povedala, že je hm, spokojná, že ja som tam riešil sociálne záležitosti ja sa obávam, že ona si nepamätá rokovania, pretože nemala čas sa zúčastniť ani na jednom našom zasadnutí. Sociálni experti boli prítomní od začiatku, ale potom sme dostali stanovisko od výboru EMPL, ktoré bolo tak dlhé ako náver, pardon, návrh celej stratégie. No, takto sa ťažko pracuje. Myslím si, že každý by mal uplatňovať nejakú sebadisciplínu. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo to potom skrátiť, ale sociálni experti tam boli od začiatku. Pokiaľ ide o kopu, COP21, všetky dokumenty máme, predkladáme, ale nikto ich nebude čítať. Ja som za také stratégie, e, ktoré budú navrhovať použiteľné reálne nástroje. Pozrite sa na index konektivity napríklad. To je nástroj, ktorý naozaj môže poslúžiť niečomu. Mojím snom je, dámy a páni, že sa jedného dňa zobudím ráno a rozhodnem sa s rodinou, že chcem niekam letieť. Na internete si kúpim in, integrovaný lístok, ktorý, e, ktorým sa dostanem z mojej dedinky nedaleko Prahy na letisko a do konečnej destinácie. Ja dúfam, že keď prídem na letisko, budem v bezpečí, že budem si môcť že ma skontrolujú vopred, že nebudem musieť čakať e, v dlhých radách. E, takisto dúfam, že, sa, že budeme znižovať e, emisie z letectva. Dúfam, že budeme cestovať bez toho, aby nás otravovala doprava. Takže táto správa bude ďalším dôležitým krokom týmto smerom. Keď bude komisia ambiciozná, tak sa nám konečne podarí možno tento sen zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne.